Vážené dámy, vážení páni, všech koleg, dear colleagues, poprosím vás, aby ste si sadli. Please have a seat and we will start. Ako prvý bod dnešného programu schôdze máme schválenie programu, čiže ak nie sú námietky, tak považujem program za schválený. Druhý bod je prijatie harmonogramu schôdzi výboru FAM na rok 2017. Každý mal možnosť sa oboznámiť s navrhovanými termínmi, čiže opäť, ak nie sú pripomienky, tak považujem tento harmonogram za schválený. Ďakujem pekne a teraz by som vás poprosila, aby ste si prichystali vaše kartičky. Pristúpime k hlasovaniu. Okay, so we'll start with the votes. Um, the... Začneme s hlasovaním situácie v oblasti základných práv v Európskej únii 2015. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozabudli sme na návrh 25, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 26. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 28 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si návrh 28. The vote is open. Hlasujeme 28. elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, pardon, 30 je bezpredmetná, e, takže 29 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, to je za, Pardon, druhá časť je bezpredmetná. Trochu ťažko sa nám rozbieha po e, letnej prestávke. Kompromis 5 za. Proti zdržali sa prijaté návrh 32. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté 33 za. Proti zdržali sa prijaté 34 za. Proti zdržali sa 34. Chcete sa vrátiť ešte raz k 34. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 38 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. 39 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 40 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Návrh 42 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 43. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 44. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 45. Za. Proti zdržali sa prijaté 47, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa prijaté 49 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňací návrh 65 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, 65 ešte raz za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje návrh 68 za, proti zdržali sa zamietnuté. 69 je prvá časť za, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 70 za, proti zdržali sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, prijaté 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 74 je bezpredmetný. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje návrh 88 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa prijaté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, pardon, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 107, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 108, kto je za? Takže nasledujú návrhy 108 a 116. Tie sú rovnaké za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 109 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 112 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 159 je bezpredmetný. Kompromis 13. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje pozmievací návrh 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. 117 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100. V 14 je bezpredmetná, teda 118 za, proti, zdržali sa, prijaté. 119 Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Budeme si to musieť overiť. Že... The vote is open. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 119. Druhá časť je za. Pardon, táto eh, je bezpredmetná. Tretia časť za proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, pozmeňovací návrh. Sto kto za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, pardon, overujeme, otváram hlasovanie. It doesn't work? Uh, je pense que... Doesn't work either. Niektoré hlasovacie zariadenia zdá nefungujú. Takže ešte raz kompromis 14. Ešte stále to nefunguje na niektorých miestach. No. OK, on va vous rajouter, donc... Euh, Dobre, tak prijatame vás. Hlasujete proti, vy za. Okay, so just one plus. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 133, kto je za? Pardon, prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 134 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 135 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 139, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 s ústnym pozmeňovacím návrhom sú nejaké námietky, prosím, k tomuto návrhu? Nie. Takže hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 142 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 143 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 146 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti. In favor. Pardon, 158 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 160, ten je rovnaký s návrhom 161, 2, 3, takže hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 169 za, proti, zdržali sa, schválené. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 172. Rozdielne hlasovanie. Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 173, to je identické s návrhom 174, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 175, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 178 za, proti, zdržali sa, schválené. 177 za, proti, zdržali sa. Budeme si to musieť overiť, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Okay, it's rejected. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 179 za, proti, zdržali sa, schválené. 181 za, proti, zdržali sa, schválené. 182 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme k pozmenujúcemu návrhu 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené.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 13 za, 4 proti, 2 sa zdržali. Takže návrh je schválený. Okay. Hello. Hi. Nice to meet you. Okay, so we go. Uh... Pôjdeme k ďalšiemu návrhu a to je moment, súčasná európska politika pre kultúrne a kreatívne odvetvia. Pozmeňujúci návrh 2, dve časti. Za prvú časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválené. 4. Rozdielne hlasovanie, prvá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. 5. Rozdielne hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené 6 za, proti, zdržali sa. Schválené 7 za, proti, zdržali sa. Schválené a pozmiňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa. Schválené. Ďakujem pekne. Najbližšie stretnutie nášho výboru sa uskutoční 10. oktobra. Prajem všetkým príjemné popoludnie.